Vidím, akým spôsobom je to zasadené do toho textu, to mi neušlo, ale chcem len pripomenúť, že treba to riešiť veľmi rozhodne a dať e, do stavu aj členské štáty na to, aby dokázali prispieť k riešeniu tejto výzvy. To je cesta, ktorú sa musí pustiť. Európa musí držať na vysokej úrovni tú ambíciu, e, pokiaľ ide o environmentálnu udržateľnosť, tak aby e, sa pritom vyhla nejakým sociálnym diskrepanciám. Toto sú všetko kľúče eh, k tomu, aby opäť sa eh, občania zanietili pred spoločný projekt. pán eh, Ďakujem pekne, ďalej vystúpi pán poslanec Kaňas, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený komisária. Počas krízy som mal takého kamaráta, priateľa, ktorý bol ekonom a hovoril som mu vždy, e, tie opatrenia to sú aj konkrétni ľudia. A on mi hovoril, no tak ľudia majú smolu, ale trvalá udržateľnosť, samozrejme to je cieľ, ale častokrát e, tú krízu zaplatia naozaj tí samotní bežní e, ľudia a nemôže sa nám to e, stať znovu, že zase na to doplatia tí najslabší, najchudobnejší ľudia v našej spoločnosti. My chceme vytvoriť trvalo udržateľnejšiu, ale aj spravodlivejšiu Európu. A sú tu ľudia, ktorí, keď vidia trvalú udržateľnosť a hneď tam dávajú nejaké myšlienky, ktoré ale zabídajú na to, na to, že hovoríme o konkrétnych ľuďoch. Áno, potrebujeme financie, ale potrebujeme aj ciele, potrebujeme aj hodnoty a tieto hodnoty majú rozvíjať sociálnu politiku. To je ten sociálny pilier, pretože rozvoj. To nie sú iba, iba fondy, to sú aj ciele, konkrétne ciele, ako garantovať našim občanom, že už nikdy ani krízy, ani zmeny, ani tranzície, ani nič e, iné e, nebudú e, prebiehať tak, aby na ne opäť zase len doplatili tí najslabší spomedzi nás. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pán poslanec Urtasun. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca ten investičný plán, ten spravodlivý e, fond pre e, tranzíciu, to sú určite veľmi dôležité nástroje, pokiaľ ide o ten ekologický e, dohovor, pokiaľ ide o ten fond, musíme si byť istí, že naozaj sa bude tá tranzícia generovať, že sa bude realizovať. Čiže tá, to, to, to kritérium tej kondicionality, že naozaj sa od tej uhlíkovej ekonomiky odstupuje, to by tam malo byť naozaj zdôraznené, malo by to byť v tom fonde proste jasne povedané. Samozrejme, nikto nesmie na tieto veci doplatiť e, a už vôbec nie asi najslabší e, spoluobčania, ale e, proste, aby tam naozaj dochádzalo k tej dekarbonizácii a potom ten investičný plán, trošku mi to prípada ako ten Junckerov plán plus nejaké národné príspevky, to podľa mňa úplne nestačí. Potrebujeme nové zdroje, aby sme mohli e, realizovať takýto veľmi ambiciozný plán. To, čo sme dostali, to, čo máme na stole, asi ťažko tú požadovanú sumu dosiahneme. Takže poprosím vás viac ambícií, pokiaľ ide o vlastné zdroje, tak aby tento plán naozaj zmenil situáciu v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Pavlo Borkia, jedna minúta pol miliónov dotknutých zamestnancov, 150 tisíc eh, pracovných miest ohrozených. Eh, toto sú naozaj eh, čísla, ktoré nám pripomínajú, ako to môže vyzerať pri ďalšej kríze strát zamestnanosti. Európska komisia v tejto situácii navrhuje stratégiu dekarbonizácie s vedomím, že sa zhorší situácia v oblasti zamestnanosti. To všetko pripomína fatalizmus, preto zdá sa, že je e, rezignovaná komisia, pokiaľ ide o šponovanie Európy a pokiaľ ide o tú priemyselnú bázu. Ja, bázu, ja sa pýtam, aké zdroje pôjdu do tohto fondu, vzhľadom k tomu, že ste hovorili o tisíckach miliárd, ktoré dnes neexistujú. Akým spôsobom e, budete nutiť napríklad na zmenu alebo na vzdelávanie alebo na zmenu kvalifikácie tých 50, 50 ročných, ktorí prídu o prácu. E, ja by som poprosil o pomoc aj tlmočníkov v tejto chvíli, pretože v Taliansku slnečne sa hovorí, že tam, kde myši nie sú, tak tam nikto nemá nič. Na minúta. Ďakujem pekne ďalej, pani poslankyňa a Zalevská. Ďakujem pekne, vážený pán e, komisár. E, pokiaľ ide o túto tému. E, e, aj ľudia z vašej politickej skupiny hovoria áno, ale. Prečo ale? Lebo ten e, plán je povrchný a nestačí iba slubovať, nestačí iba navrhovať. V roku 2014 všetky členské štáty súhlasili, že sa má o 40 znižovať E, objem emisí do roku 2050 a mám pocit, že teraz ako keby sme to všetky, e, všetko dali do smeti alebo vyhodili do smeti, že tieto záväzky sú tu všelijaké čísla, niektoré tie čísla mi prídu až také priam nelogické alebo e, ako keby neboli pomaly v súlade s matematickými princípmi, tam sú nejakými miliardami E, šermuje, ako prejdeme z tých e, 7 e, miliard na tých 5 miliard, ktoré slubuje e, komisia. Hovoríte o nových investíciách. To sú ktoré investície? Ak hovoríte o tom, že približne 300 miliónov by ste chceli dostať, pardon, miliard zo strany z súkromného sektoru. Eh, tak povedzte eh, odkiaľ a potom samozrejme otázka načasovania. Už nám zostávajú 60 eh, dní, pani, pani Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Považujem to za vynikajúcu víziu, že chceme byť v Európe klimaticky neutrálni stará teda komisia už v roku 2018 načrtla, ako sa to dá dosiahnuť novými pracovnými miestami, ďalším ekonomickým rastom, ale za tým účelom treba dobré rámcové podmienky. Nože niektoré regióny sa musia viac transformovať než druhá. Preto je dobré, že s týmto fondom za spravodlivú transformáciu to umožníme. A myslím si, že tak treba urobiť vo všetkých regiónoch v Európe. Nemôžeme aplikovať staré kritéria na tento nový cieľ. Aj v bohatších regiónoch sú ľudia postavení pred výzvy, ktoré by neboli, ak by sme nechceli odísť od uhlia. A nemusíme si si robiť ilúzie. Európa to sama nezvládne, e, potrebujeme národnú e, podporu. Hovoriť treba aj o vlastných prostriedkoch z ETS a preto moja politická skupina je za rozšírenie ETS a je mi ľúto, že tam je ešte stále taký odpor. Na záver by som eh, chcel vysloviť svoju úctu kolegovi, ktorý sedí za mnou, ale bude hovoriť až po mne, čo vlastne nie je zle, pretože on vymyslel fond na spravodlivú transformáciu. Bez neho by sme tento fond nemali. Ďakujem ti teda, Ježi Buzek, za tvoju angažovanosť a ja dúfam, že to eh, spoločne zvládneme. Ďakujem pekne. Slovo má kolega Dan Nika na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pani podpredsednička, pán komisár, Chcem privítať, že ste avizovali finančné prostriedky pre Fond na spravodlivú transformáciu. Vítam aj to, čo bolo povedané dnes, že sa EIB bude angažovať pri podpore projektov, ktoré sú potrebné pre dekarbonizáciu. Investičná banka je v tomto smere teda veľmi dôležitá. V decembri eh, bola predložená štúdia 4 eh, HDP by eh, mali byť investované do takýchto projektov. A bez investičnej banky to bude veľmi ťažké. EIB nesmie podporovať len tých najbohatších v Európe, ale musí podporovať tých, ktorí to najviac potrebujú. Pán podpredseda, chcem povedať, že je potrebné podporovať najmä projekty dôležité pre dekarbonizáciu a je dôležité, aby začali okamžite tieto projekty, čo je eh, potrebné eh, pre mnohých a týka sa to mnohých ľudí aj v Rumunsku. Ďakujem pán eh, Pascal Kamfan na jednu minútu je viens d'un pays, la France, où les citoyens... U nás eh, vo Francúzsku eh, sme mali napríklad tie žlté vesty a tí nám povedali, že ekologická tranzícia musí byť eh, spravodlivá. A práve preto je veľmi dôležité, že aj teraz nový, prvý vlastne návrh novej komisie po tom, čo sa navrhol ekologický dohovor, je práve tento fond pre spravodlivú spravodlivú tranzíciu, aby žiaden európsky občan, žiaden európsky región nebol daný bokom, aby na tieto veci nedoplácal. A kolegovia z krajnej pravice, ktorí e, tu jeden za druhým vykrikujú, že to bude príliš drahé, je to neznesiteľné a tak ďalej. Prosím vás, choďte do to, spýtajte sa ich, e, či majú pocit, e, že je príliš E, drahé bojovať proti klimatickým zmenám, či sa koná príliš skoro alebo príliš naopak neskoro. Spýtate sa v Austrálii dneska ľudí, e, či sa, e, čo stojí viacej. Či stojí viacej nič nerobiť, alebo robiť a snažiť sa situáciu zmeniť. Taká je dnes realita, takže prosím vás, nepozerajte sa stále iba doze, dozadu, pozerime sa dopredu. Komisia, máte podporu Európskeho parlamentu, európskych občanov, dajte peniaze do toho,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 Pán poslanec, vy zastupujete Francúzsko a to, čo hovoríte, je naozaj šokujúce, veď už mesiace máme e, vo Francúzsku protesty tzv. žltých hviezd. Oni protestujú proti e, tým klimatickým politikám e, prezidenta Macrona vo francúzských uliciach. Váš energetický mix vychádza tiež do veľkej miery Mm, z iných zdrojov, ako je uhlie. Teda u vás toho uhlia je málo, ale u nás my veľa využívame to uhlie a tá spravodlivá tranzícia podľa vás by mala, e, sa mala spočívať v tom, že vlády jednoducho zabudnú na hlas e, ľudu, že proste si ho nebudú všímať? Ďakujem. Je veľmi dôležité, aby tento fond spravodlivej tranzície bol my, my ho podporujeme, ja ho podporujem a práve preto, aby v krajinách ako napríklad Polsko, jednoducho tá východisková situácia je iná. Ja som rád, že Polsko neblokovalo cieľ e, k neutrality, uhlíkové neutrality. E, vaša vláda to mohla spraviť, ale nespravila to, to si vážim a preto treba podporovať aj tú spravodlivú tranzíciu e, v Polsku, samozrejme všade v Európe, ale na prvom mieste v Polsku, takže ja tie úmysly nemám nejaké nedobré, e, práve naopak tento fond podporujem práve preto, práve preto, aby sme pomohli takým krajinám, ktoré tú pomoc najviac v tejto oblasti potrebujú a Polsko je na prvom mieste. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí poslanec Andresan. E, musí e, dať odpovede poľskému e, baníkovi, 20-ročnej švedskej aktivistke, ľuďom, ktorí sú chorí na astmu, všetkým. Tešíme sa z Fondu na spravodlivú transformáciu, ale doteraz sa toho veľa nezmenilo. Nestačí len recyklovať staré plány. Stále zostávate pri starom návrhu pána Junkera, finančnom pláne pána Junkera Oettingera, Oettingera. Treba e, samozrejme aj súkromné financie využiť, ale len s nimi to nepôjde. E, Green Deal sa e, nebude dať financovať. Siemens a podobné spoločnosti sa nepostarajú o to, aby tí starí pracovníci mali dobrý život. Potrebujeme aj vlastné príjmy pre európsky rozpočet. Chceme, aby Google, Amazon platili do európskeho rozpočtu a chceme zdaňovanie eh, CO2. Eh, Pohníme sa vpred s viacročným finančným rámcom a potom budeme úspešní. Ďakujem. Kolegyňa Izabela Helena Kloc na jednu minútu. Pani predsedajúca, uhlie, plyn sú jediné energetické zdroje, na ceste ku klimatickej neutralite v mnohých krajinách. Parížská dohoda sa zaoberá aj možnosťou využitia vlastných zdrojov pri dosahovaní týchto cieľov. Musíme však využívať aj fosílne paliva, bez toho to nie je možné. Tieto poľské špecifika potvrdila aj predsednička Európskej komisie. Preto žiadame o technologicko-časovú flexibilitu, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov klimatickej neutrality, pretože pre nás e, je to rok 2070, kedy Poľsko túto neutralitu bude schopné dosiahnuť. Odborníci hovoria o tom, že by už v roku 2050 takáto politika mohla viesť k blackoutu v celej Európe Takže v takto rizikovej eh, situácii nie je dôležité, aby sme práve uhlie eh, využívali ako stabilné palivo, ktoré zabezpečuje energetickú bezpečnosť. Dôležité sú aj investície do modernizácie eh, uholných elektrární. Už teraz pomáhame napríklad Nemecku roku, keď nemajú dostatok energie cez veterné elektrárne. Buďme zodpovední, buďme spravodliví a buďme najmä realistickí. Kolegyňa Karvalo na jednu minútu. Pani predsednička, vážený pán komisár, Európska únia má ctižiadostivý cieľ Eh, ale pri konkrétnej realizácii tohto cieľa musíme zohľadniť konkrétne aspekty. Najprv ten, eh, že členské štáty eh, si tieto ciele aj osvoja a po druhé, že investície budú zodpovedať ctižiadostivým cieľom a nepôjdu na úkor už teraz existujúcich rozpočtových kapitol. Mám teraz na mysli najmä vývoj ekologických technológií a podobne. Transformácia musí mať flexibilný a spravodlivý management a musí zohľadňovať špecifické potreby jednotlivých regiónov a zohľadňovať takých, o ktorých je tento prechod veľmi komplikovaný. Nikoho tu nemožno zanedbávať, najmä nie občanov, pretože títo by mali byť vždy stredobodom našich stratégií. Ďakujem pekne, kolega Jonas Fernández na jednu minútu. Hm, ďakujem pekne. Poprvé, Vítajte e, podpredsedové komisie medzi nami a pánovi Timmermansovi sa chcem e, poďakovať, že spomenul aj môj región Asturias, to je región na severe, Šp... na severe Španielska, kde máme problémy už od 80. E, rokoch, od 80. rokov, od kedy bola vlastne aj tá ropná kríza a snažíme sa zároveň bojovať proti klimatickým zmenám. A tak ako všade inde v Európe a v našom regióne si uvedomujeme, že treba bojovať proti klimatickým zmenám, ale ako socialisti vieme aj to, že tento proces musí byť vyvážený a musí pamätať na situáciu jednotlivých občanov v EÚ a práve preto chcem komisii poďakovať za tento návrh na úvod diskusy. Samozrejme ešte mnohé témy treba ďalej eh, doľadiť v legislatívnom procese a chcem popras, poprosiť komisiu rovnako, aby No, rovnako e, rozumne pristupoval aj k téme e, dovozu uhlíku e, na hraniciach. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán poslanec Körner. Pani predsednička, ďakujem kolegyne, kolegovia. Chcem sa poďakovať komisii za návrh Green Dealu a Fondu na spravodlivú transformáciu. Boj proti klimatickým zmenám musíme začať konečne optimisticky, odvážne s novými e, nápadmi za ideami a nie s plánovitým hospodárstvom. E, podarí sa nám to len, ak sa hospodárstvo bude vyvíjať týmto smerom a za tým účelom treba zmobilizovať aj súkromný kapitál. Keď z toho e, urobíme len akýsi obchodný model nebude úspešný, ak nezmobilizujeme aj súkromné investície a za týmto účelom treba EIB lepšie kapitálovo vybaviť a o to sa musí postarať a pochopiť to aj e, moja vlast Nemecko. E, chcem e, sa vyjadriť k tomu, čo povedal kolega Rael o Poríni. Aj mne z Poríňa Westfalska to leží na srdci. Tam je úplne iná situácia, než tá, o ktorej teraz hovoríme. Už desiatky desiatky rokov nebolo možné ekologicky a finančne výhodne ťažiť uhlie. Už oveľa skôr sa mali e, vytvoriť nové joby, nová budúcnosť pre ľudí v ťažobnom priemysle, pretože na zmene klímy e, e, nič nezmeníme. Musíme vytvoriť, vytvárať konečne budúcnosť Ďakujem pani eh, Petra de Suter. Na jednu minútu pán de Suter. Pani predsednička, pán podpredseda Európsky Green Deal je veľmi dôležitý pri, e, v rámci odpovede na zmena, v rámci odpovede na zmeny e, klímy. Je to potrebné urobiť e, sociálne a dôležité je, aby to bolo dobre financované. Fond na spravodlivú transformáciu má problémy. Dúfam, že nebude slúžiť len na to, aby sa vyplatili regióny, ktoré nechcú, ktoré nechcú urobiť zmeny aj keď by e, tak mohli urobiť. E, niekedy e, musíte rokovať o veciach s regiónmi, ktoré nechcú sa podvoliť, ale nepoľavte a robte tak naďalej. Tí, ktorí získavajú finančné prostriedky, by mali za to aj niečo urobiť. My potrebujeme mať záväzné klimatické a energetické plány. Kolegyňa Višnevská na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Dnes sme počuli také zahomlené, nejasné plány Európskej komisie o Fonde na spravodlivú transformáciu. Finančné čiastky nie sú postačujúce. Chcem sa opýtať, či tento fond má byť spravodlivý len vďaka tomu, že sa tak volá. Ohľadne polských uholných rek. Kionov bolo povedané, že ste vnukom poľských eh, baníkov a že viete, že nás to bude bolieť. Eh, čo to eh, znamená? Ako to ide ruka v ruke s tým, čo bolo povedané? Nemôže to ísť predsa na úkor zamestnancov v našom regióne, na úkor ekonomiky, ktorá je založená na uhoľnom hospodárstve, ako tomu je u nás v Poľsku. Kolega nedávno hovoril o tom, aké do dobre obchodovať s emisiami, ale e, mm, sú v rôznych krajinách rôzne energetické mixy. Máte to vyčíslené, koľko to bude stáť v Poľsku, kde 80 vychádza z uhlia. S čím môžeme počítať? Potrebujeme finančné prostriedky na dosiahnutie klimatickej e, neutrality. Pani von der Leyenová hovorila, že klimatická politika nemôže zabúdať na nikoho a to treba dodržať. Ďakujem pekne. Poprosím teraz eh, kolegyňu a Benžuma na jednu minútu. Ďakujem eh, pekne. My musíme eh, vychádzať z jasného základu a musíme hlavne postupovať tak, aby sme nieko nepoškodili naše hospodárstvo aj našich občanov. My pokiaľ chceme naozaj prejsť alebo vysť vydať sa na cestu dekarbonizácie, tak musíme konať tak, aby naďalej boli e, naše podniky konkurencieschopné a tie firmy, ktoré e, nejaký, nejakým spôsobom sa ich bude týkať tá dekarbonizácia, aj tie regióny, tie krajiny, aby boli kompenzované. A aj naše e, španielské e, bajinské regióny, tie sa takisto týka. A preto spomína Španielsko, lebo e, toto je krajina, ktorá e, všetky svoje ciele splnila a bolo by to veľmi zle, keby e, práve táto krajina doplatila na to, že všetko spravila mm, dobre že svoje domáce úlohy splnila. Čiže my najďalej chceme byť konkurenceschopní, treba podporovať recykláciu, treba dať našim občanom nástroje, ako rekonštruovať svoju budúcnosť. E, nemá to byť samozrejme nejaký fond, ktorý bude kupovať sociálny zmier. Čiže treba, aby sme jasne hovorili o tom, aké sú výsledky tých konkrétnych programov, konkrétnych plánov, tie majú byť konkrétne, aby e, sa zdôrazňovala zamestnanosť, aby sa zdôrazňoval e, konkrétny alebo teda charakter našho sporastva a tak ďalej. Ďakujem pekne. Pani posel Agnes. Slovo má pani poslankyňa Agnes Jongarius na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Pokrok v tejto oblasti umožňuje pokrok v sociálnej sfére a, a našim cieľom je dopracovať sa k sociálnej Európe. Nie všetky súčasti tohto plánu už sú do detajlov prepracované. Každopádne vieme, že e, sa musíme postarať o všetkých. Globalizácia, e, zmeny v energetickej politike spôsobia e, veľké zmeny v spoločnosti. Potrebujeme nové pracovné miesta, skutočnú ekologizáciu aj v poľnohospodárstve. Zamestnanci by si mali mať možnosť všade zarobiť na svoje živobytie, aj ak napríklad pracujú cez eh, onlineové platformy. Očakávam minimálnu mzdu a tiež spravodlivé podmienky pre takýchto pracovníkov na platformách. Komisia povedala, že je proti klimatickej chudobe, ale nedá sa eh, robiť zelená politika, eh, keď máte len červené čísla, čiže je na čase uvoľniť finančné prostriedky pre sociálnu Európu. Ďakujem kolega Jan Hujtema na jednu minútu má slovo. Ďakujem pekne pani predsedajúca, eh, pán komisár. Požiar austrálskych eh, lesov ukazujú, aká naliehavá je ochrana klímy. Eh, Green Deal eh, v Európe sa môže osvedčiť len, keď si ho osvoja všetci, aj zamestnanci, aj zamestnávateľia a budú ho aj financovať, pretože životné prostredie vlastne teda ten Green Deal nedáva zmysel, keď už ľudia nezarábajú nič a nemajú z čoho žiť. Čiže bude potrebné zamyslieť sa aj nad finančnými podporami vo forme e, pôžičiek z európskeho možno rozpočtu. Namiesto toho, aby sme priamo siahali do vreciek daňovým poplatníkom, mali by sme mať aj odvahu zamyslieť sa nad tým, kde sa dá ušetriť pri iných prioritách, aby sme tie finančné prostriedky získali už aj z dnešného rozpočtu. A tu sú na rade členské štáty ktoré sa musia postarať o to, aby e, finančné prostriedky boli využívané optimálne skôr, než e, si žiadajú iné. EU nie je žiaden peňažný automat. Pani Rose, na minútu. Ďakujem pekne. Prezentácia tohto fondu je dobrou správou, pretože tranzícia nebude úspešná, pokiaľ nebude spravodlivá a sociálna. Všetky európske regióny nemajú rovnaký východiskový bod alebo východiskový, východiskovú situáciu. Máme také regióny, kde sú vyššie emisie, kde je viac uhlia, menej uhlia a tak ďalej. A častokrát tieto aktivity, ktoré znečistujú prostredie, E, sú v danom regióne veľmi dôležité pre hospodárstvo a tých e, ľudí, robotníkov, pracujúcich, ktorí v danom sektore e, robia, nesmieme sklamať. Musíme im umožniť pracovať napríklad v sektore obnoviteľných zdrojov alebo cirkulárneho hospodárstva. A musíme zmeniť charakter ekonomické aktivity v takýchto regiónoch, pokiaľ chceme Parížskú dohodu aj splniť. Musíme byť prísni, musíme e, napríklad financovať e, iba také e, projekty, ktoré sa nebudú tiež istým spôsobom takisto uhlíkovo naviazané ako napríklad zemný plyn. To je veľmi dôležité zabezpečiť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej vystupí pán poslanec Bušoj. Nech sa páči, jedna minúta finanțarea durabilă reprezintă. Ďakujem pekne. Udržateľné financovanie je základom ekologického dohovoru. Fond na spravodlivú transformáciu bol navrhnutý výborom ITRE a predsedom Buzekom a jeho kolegami, aby umožnil to, že tieto negatívne ovplyvnené komunity sa odstavia od závislosti na uhli. Rád by som zdôraznil dôležitosť primeranej podpory pre energetické a digitálne ekonomiky. 41 regiónov v Rumunsku bude týmto ovplyvnených. Potrebujeme primeranú podporu, pokiaľ ide o používanie obnoviteľných zdrojov energie a musíme vytvoriť nové vetvy hospodárstva, nové pracovné miesta a musíme preškoliť pracovnú silu tie peniaze by mali byť novými peniazmi e, a nemali by byť alokované z kohezného fondu alebo z iného. Ďakujem pekne, pani Konstanz Krajl. Minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam návrh, pokiaľ ide o ekologický dohovor a takisto mimoriadne vítam aj tento fond pre spravodlivú transformáciu. Dotknuté regióny musíme silnejšie dodatočne podporiť. Dve veci, e, pokiaľ ide o ten návrh, e, sa mi zdá, že nie sú dostatočne rozpracované. Prvá vec sa týka otázky financovania nad rámec toho, či 7,5 miliarda eur e, stačí pre tento fond, nie je možné, aby tie staré peniaze išli na ťarchu tejto koheznej politiky. Potrebujeme nové čerstvé prostriedky. E, nie je možné, aby sme regióny, ktoré podporujú, potrebujú podporu, aby sme ich poškodili tým, že im zoberieme tieto prostriedky. Želám nám všetkým dobré rokovania, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, pretože to, čo v tejto chvíli navrhujú členské štáty, to ide ešte pod tú latku stanovenú komisiou. Po druhé, potrebujeme e, zmeny prispôsobenie e, systému dotácií pretože tie regióny sa musia pripraviť na transformáciu a nechceme ich podporovať v pozícii nezamestnaných, chceme už vopred otvoriť nové výhľadky pre zamestnancov. Ďakujem, ďakujem pekne. Pán Mauri Pekarinen, minúta. Arvoisa puheenjohtaja, siirtymärahaston resurssien turvaaminen on haastava, mutta... Ďakujem pekne Zdroje eh, pre Fond pre spravodlivú transformáciu predstavujú veľkú výzvu, ale zároveň aj príležitosť. Eh, mohli, môžeme to realizovať, potrebujeme nové peniaze, ale zároveň samozrejme musíme byť v stave používať existujúce nástroje, ako napríklad EIB. V tejto chvíli tretina eh, rozpočtu EÚ je vynakladaná na politiku kohézie aj tieto prostriedky e, by sme mali e, používať za týmto účelom, tak aby sme e, zabezpečili spravodlivú transformáciu. Prostriedky z tohto fondu by sa mali sústrediť na tie miesta, kde fosílne paliva, napríklad uhlie, môžu spôsobať veľké sociálne pnutie alebo problémy. Takisto financovanie priemyselných procesov by sa malo zamerať práve na tie, ktoré menej zaťažujú životné prostredie. To očakáva aj priemysel v Európe, tak aby sme dokázali zabezpečiť e, zmenu. Pán Blos. Vážená pani predsednička, vážený pán Timmermans, pán Dombrovskis, skutočnú ochranu klímy nedokážeme zabezpečiť bez spravodlivosti, preto je dobré, že uvažujete nad týmto rozmerom všetci e, musíme investovať do budúcnosti, do nových e, miest pracovných, e, klímu, spravodlivú, lepšiu klímu, spravodlivú Európu potrebujeme naliehavo. To, čo ste doposiaľ predkladali, to je príliš málo. Namiesto toho, aby sme brali nové peniaze do ruky, chcete predeklarovať účel starých prostriedkov. Dávate tie investície do hry bez toho, aby ste to naviazali na vystúpenie z uhlia. To nemôže byť. Vystúpenie z uhlia je podmienkou, nevyhnutnou podmienkou pre udržanie tých európskych prostriedkov. Ale aj nemecká spolková vláda musí prevziať e, zodpovednosť, e, chce e, zodpovednosť za klímu, bez toho, aby na to vyčlenila dodatočné prostriedky. To nebude fungovať. Ochrana klímy sa nedá za nulu zabezpečiť. Krásnymi kvetnatými rečami nedokážeme zabezpečiť vývoj aut budúcnosti alebo nejaké veterné elektrárne. Potrebujeme ochranu, spravodlivosť, ale na to musíte, e, za tým účelom musíte byť vykonzekventnejší ako aj spolková vláda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Belos, e, pán Adam Jarubas. Minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Prejímam na seba záväzky, ktoré sa týkajú boja s klimatickými zmenami do roku 2050 Týka sa to aj ambícií, ktoré bolo, boli stanovené e, do roku 2030. Táto zmena bude znamenať hlbokú transformáciu celej ekonomiky, nielen energetickú transformáciu. A zároveň to bude mať obrovský dopad na hospodárstvo, na spoločenstvo, preto to musí byť spravodlivá transformácia. Už v rámci poslednej reformy ETS sme o tom hovorili a teraz to realizujeme. Som veľmi rád, že ten fond vznikol a zároveň aj mechanizmus spravodlivej transformácie. Tento fond by mal byť využívaný predovšetkým v krajinách a regiónoch, ktoré čelia najväčším výzvam, pokiaľ ide o energetickú transformáciu a ktoré proporcionálne k svojmu HDP ponesú najväčšie náklady. Som veľmi rád, že tento fond na základe návrhu komisie predstavuje viac financií ako to, čo navrhoval parlament. Pokiaľ fond bude úspešný, bude to začiatok a do budúcna môže byť proporčne navýšený podľa potrieb. Práve preto apelujem na to, aby napríklad pokiaľ tu budeme mať ďalšie možnosti, aby priamo do tohto fondu sme ich zohľadňovali. Ďakujem. Eh, da Marquez, minúta. Ďakujem pekne, eh, pani predsedajúca, vážená, vážený pán podpredseda Eh, chcel by som, chcel by som pogratulovať komisii k tomu, že eh, paralelne prezentuje tieto tri dokumenty globálnej stratégie eh, zmeny klímy, ďalej tie sociálne nerovnosti, to sú veci, ktoré musí Európska únia registrovať, evidovať a musí potom postupovať proti tým vznikajúcim nerovnostiam. Pokiaľ ide o právo na legislatívnu iniciatívu, treba k tomu uviesť, že regióny v jednotlivých členských štátoch E, emitujú rozdielne e, úrovne CO2. Regióny a štáty e, neinvestovali rovnomerne do tejto oblasti. Portugalsko v tejto chvíli vyzerá na tom dobre, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energií, pretože sme túto oblasť riešili prioritne a tým pádom sme do nej smerovali investície je potrebné, aby sa do toho zapojili veľké regióny, väčšie regióny e, do tej energetickej zmeny. Tým pádom zabezpečíme modernizáciu hospodárstva a takisto dáme priestor na prekvalifikáciu, prekvalifikáciu zamestnancov. Pán Holmgren, minúta. Ďakujem pekne. Ja som skutočne za spravodlivú transformáciu. A je veľa vecí, ktoré sú pozitívne na tom návrhu. Ide o to, aby sme konali tu teraz, neodsúvali to do budúcnosti. Ale niektoré veci treba pripomenúť. E, najskôr v návrhu, kde hovoríme o Fonde pre spravodlivú transformáciu, nie je tam obsiahnutá požiadavka, aby tie krajiny, ktoré dostávajú prostriedky aby sa zaradili, tak povedať, do radu, pokiaľ ide o plnenie tých klimatických cieľov. Ak dáme podporu, granty e, tým krajinám, ktoré majú ekonomiku založenú na uhli, tak budú musieť zabezpečiť prechod od takéhoto to, to hospodárstva založenom na uhli. Musíme vytvárať spravodlivé, udržateľné pracovné miesta pre tieto krajiny a pre, teda pre tých ľudí v týchto krajinách, ktorí prídu o pracovné miesta, keď príde k vyraďovaniu fosílnych zdrojov energie. Ak dáme e, do stredobodu snách okolo ohľadom klimatických zmien ľudí, tak budeme úspešní. Pán Buzek, minúta. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán podpredseda komisie. Rád by som vyjadril obrovské uspokojenie s tým, že tu máme návrh Európskej komisie naozaj konkrétnych riešení, pokiaľ ide o podporu tých regiónov, ktoré budú najviac potrebovať túto podporu. To už máme na stole, teraz môžeme o tom diskutovať. Je tu toľko návrhov, že ja naozaj nechcem teraz nejak podrobne o nich hovoriť, ale naozaj si myslím, e, že v Európskom parlamente nám to umožní pripraviť správu k tejto téme. Bude diskusia, bude dostatok času. A rád by som ešte povedal niečo konkrétne. Tento bod je tu preto, aby naši občania v tých najhroznejších regiónoch boli presvedčení o tom, že klimatická neutralita do roku 2050 bude dosiahnutá spoločne s nimi, ruka v ruke s nimi, pre nich a nie nejak vedľa nich alebo proti nim predovšetkým v banických regiónoch, napríklad v Katoviciach. To je hlavné mesto COP24 konferencie. Ale dnes pri rozšírení tohto fondu, ako to máme na stole, nesmieme zabúdať na to, že potrebujeme oveľa väčšie finančné prostriedky, oveľa väčší rozsah týchto prostriedkov a prosím, zamyslite sa nad tým, aké budeme mať tie dodatočné prostriedky, odkiaľ ich vziať, ani aby sme ich brali zo spoločných politik, aby sme mali k dispozícii tieto nové prostriedky v tomto viacročnom pláne. Ďakujem pekne. Munir Saturi, minúta. Ďakujem pekne. Hovoríme teda o Fonde pre tranzíciu, pre e, sociálnu spravodlivosť a je mi ľúto, že tu nie je Eh, komisár Schmidt, viete, že tieto témy boje proti environmentálnej, eh, energetickej chudobe a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré sú podmienkami spravodlivej tranzície. Všade v Európe, všade v Európe, ako viete, eh, nerovnosť alebo nerovnosti sa zväčšujú a klimatické zmeny tiež ich ešte zintenzívňujú a potom to v konečnom dôsledku destabilizuje Európu a posilňuje krajnú pravicu. A veľa tu počúvame o sociálnej spravodlivosti a chcem zdôrazniť, že my zelení očakávame lepšie výsledky a spravíme všetko preto, aby konštrukcia tohto sociálneho piliera bola e, realitou pre našich občanov všade v Európe. Ďakujem pekne. Pán Franc Bogovič, minúta. Európa sa odločila. Európa sa rozhodla, že odpovie na e, klimatické zmeny a síce týmto zeleným dohovorom Green Dealom. Ten má svoju cenu a dnes máme e, pred sebou Fond na spravodlivú transformáciu. Podporujem, aby sme boli spravodliví, aby sme podporovali našich ľudí. E, podporujem, e, a teda môžem povedať, že sektor uholný bol prevládajúcim aj u nás, najmä lignit sa ťažil. E, sú určite e, regióny, ktorým bude treba e, poskytnúť viac finančných prostriedkov na základe tohto Green Dealu. Takže vidíme, že tu sú potrebné väčšie snahy, aj pokiaľ ide o transformáciu infraštruktúry, aj pokiaľ ide o transformáciu automobilového sektora a tak ďalej. Takže očakávam, že v rámci príjmania viacročného finančného rámca budeme mať už e, na stole e, cenu tohto, e, tohto, týchto opatrení a že to zohľadníme. Ďakujem pekne, pán Karas. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani podpredsedovia. Stanovujeme si dôležité a nevyhnutné ciele a pritom ešte nevieme, či sú dostatočne ambiciozne Vieme, že neexistujú dielčie opatrenia, ktoré by nám pomohli presadzovať tieto ciele. Musíme na viacerých miestach, na viacerých staveniskách eh, rozbehnúť takú stavbu, tak povediac, a zobrať tie prostriedky do rúk. Z tohto pohľadu je dôležité, aby sme vedeli, že 260 miliard eur nových investícií ročne budeme potrebovať. A tým pádom vítam, eh, že tisícky miliard eur eh, v nadchádzajúcich desiatich rokoch chceme mobilizovať Pritom vieme, že musíme investovať viac do výskumu, tak aby sme si udržali líderskú pozíciu v oblasti technológií. Je nevyhnutné, aby sme vytvorili fond pre spravodlivú transformáciu, pretože sú tam e, regióny, ktorých sa to bude týkať a vieme, že môžu nastať sociálne problémy, keď nezabezpečíme sociálnu kohéziu týchto štruktúru, ak nie sme schopní zachovať keď to chceme urobiť, zachovať ju, tak musíme potom sociálny pilier eh, v Únii presadiť. Naozaj eh, máme veľa práce, ale musíme sa tejto výzve postaviť čelom. Ďakujem pekne. Teraz pán Dorfman. Minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička, eh, pán podpredseda. Myslím, že všetci súhlasíme že potrebujeme e, energetickú transformáciu, že potrebujeme menej takýchto surovín, potrebujeme viac udržateľných energetických surovín, tak aby bol nižší, nižšie emisie CO2. A riziko, ktorému sa vystavujeme, ako povedali viacerí kolegovia, že v konečnom dôsledku ako Európska únia budeme e, nakoniec e, tí, ktorí zavreli uholné bane, ktorí podkopali tieto regióny, tieto komunity a prispeli v konečnom dôsledku k tomu, že sa znížil počet pracovných miest. Nemôžeme sa nechať e, vpustiť do takéto pasce, e, pretože zamestnanec, ktorý pracoval desiatky rokov e, v uholných baniach, tomu bude relatívne jedno, akým spôsobom budeme vytvárať tie nové pracovné miesta, keď mu to nezabezpečíme. Preto sa musíme pozerať do budúcnosti, nájsť taký prístup do budúcnosti, musíme podporať nové technológie, musíme podporovať suroviny, ktoré sú udržateľné a musíme sa postarať o to, aby tento fond pre spravodlivú transformáciu nebol synonymom odstávky, e, vyradenia, aby to bol fond pre nové technológie, pre budúcnosť, pre biotechnológie a v konečnom dôsledku aj pre vidiecké oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Levandovský. Minúta. Ďakujem. Už len samotný názov Fond pre spravodlivú transformáciu znamená, že tieto prostriedky by mali byť rozdelené efektívne, ale zároveň aj spravodlivo to znamená proporcionálne podľa zatiaženia týchto regiónov, tých regiónov, ktoré sa musia odkloniť od uhlia, od uholnej energetiky. Samozrejme, tá situácia v Európe je rôznorodá z historických dôvodov, to, ktoré vedú k tomu, že niekde sú tieto odvetvia oveľa rozsiahlejšie v porovnaní s inými oblastiami, čiže ekologický dohovor áno, robil by mala byť zelenou, ale zároveň aj konkurencieschopnou. Pokiaľ chceme byť prekopníkmi pre celý svet, tak musíme byť úspešní a nie zlyhať a preto potrebujeme dostatočnú finančnú podporu pre mnoho európskych regiónov a zatiaľ ešte nevieme, ako to bude vyzerať aj s týmto fondom. Ako náhle budeme mať k dispozícii konkrétne údaje, tak budeme môcť povedať spoločne yes we can. Ďakujem pekne. Chcel by som vás e, na čas e, upovedomiť o tom, dámy a páni, že v tejto chvíli mám 35 ľudí prihlásených do spontánnej rozpravy a z pohľadu už časového sklzu nie je za žiadnych okolností možné to pustiť. Maximálne dostanú priestor 8 v KSDI, aby sme aspoň v časti e, zostali podľa toho časového harmonogramu, časového plánu. Pani Maria Spiraki ďakujem pekne vážený pán predseda pán komisár dombrovskis pán predseda timmermans ďakujem vám obom za prítomnosť aby ste prezentovali e, e, udržateľný rozvoj a teda fond na spravodlivú transformáciu. Treba si ozrejmiť, že na to, aby sme zabezpečili spravodlivú transformáciu, musíme nastaviť kritéria hlavne pokiaľ ide o výrobu uhlia, aký pomer z HDP pôjde na e, výrobu alebo ťažbu uhlia, koľko to bude trvať a tak ďalej a tak ďalej. Je teda pomerne jasné, že do roku 2023 e, budeme zatvárať e, ťažbu uhlia, budeme ju odstavovať a do roku 2028 už nepredpokladáme ťažbu uhlia. Rýchlosť tu treba zohľadniť ako sa to bude diať. A ja sa chcem spýtať, akú úlohu bude e, rýchlo zohrávať v procese spravodlivej transformácie. Severné Macedónsko. Rada by som uviedla, že musíme im poskytnúť výhľadky do budúcnosti. Musia mať e, zrejme v tom, aké sú možnosti, čo ich do budúcnosti čaká a treba to veľmi jasne pomenovať, aby vedeli. Ďakujem pekne. E, pani Todd. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, vítam decembrové rozhodnutie Rady, v ktorom sa hovorí, že Európa by sa mala do roku 2050 stať e, teda uhlíkovo neutrálnou. To však bude si vyžadovať veľa investícií a takisto tam bude veľa sociálnych nákladov. Musíme podporiť štáty s nízkymi príjmami, hlavne tie najmenej rozvinuté regióny a tie odvetvia, priemyselnej ekonomiky, kde príde k strate pracovných miest. Musíme teda vytvoriť fond pre spravodlivú transformáciu, ktorý zabezpečí, že náklady na energie a náklady na potraviny sa nezvýšia. E, žiadny členský štát ani región nemôže ostať vzadu. E, musíme nastaviť tie podmienky pre sociálne, spravodlivý, sociálne spravodlivú transformáciu. Tento fond pre spravodlivú transformáciu by nemal podľa mňa byť e, financovaný z tradičných komunitných politik, či už politiky kohezie alebo SPP potrebujeme financovanie zvonka, mimo viacočného finančného rámca a na záver by som rád upriamil pozornosť na skutočnosť, že tá podpora by sa mala, nemala obie, obmedziť len na krajiny, kde vyradenie ťažby uhlia je problémom. Ďakujem pekne, pán Sokol. Ďakujem. Klimatické zmeny sú skutočnosťou. To vidíme každý deň. Ohrozujú nové časti Európy a tiež Chorvátsko, najmä Zadar, Split, Dubrovník. To sú naše historické klenoty, ktoré musíme chrániť. Na druhej strane treba vziať do úvahy aj dôsledky, ktoré Green Deal bude mať na naše spoločnosti. Tu by som rád spomenul štyri princípy. Keď hovoríme o ochrane životného prostredia, treba veľmi dobre eh, všetky eh, parametre zohľadniť, a to eh, na základe vedeckých informácií. Dôležitý je aj Fond na spravodlivú transformáciu a prostriedky, ktoré do ňoho putujú. Všetko to ale nesmie ísť um, na úkor kohezných uh, fondov, pretože na týchto princípoch uh, solidarity spočíva celá Európska únia. A tiež je dôležité pravidlo, uh, komu koľko financií poputuje. Mm, žiaľ, tam je ešte veľa práce pred nami. Ďakujem, pán kolega. A teraz kolegyňa Lidia Pereira. Os objetivos do Green Deal são... Ďakujem pekne. Ciele ekologického dohovoru je, sú, aby sme mali solidárnejšiu e, Európu, kde bude lepšia biodiverzita, kde bude cirkulárne hospodárstvo, kde sa bude podporovať aj hospodársky rast, ale zodpovedný. E, samozrejme, je to teda v prvom rade environmentálna otázka, ale aj ekonomická príležitosť. Chceme investovať e, tak, aby túto ambíciu sme aj naplnili. Približne 25 e, európskeho rozpočtu pôjde v prospech tejto zmeny a my chceme podporovať trvalo udržateľné formy energie. Je to výzva pre Európu, aby sa stala eh, so svetovým lídrom v oblasti trvalo udržateľného hospodárskeho rastu. Eh, chceme eh, podporiť obnoviteľné zdroje energie, napríklad solárnu energiu, možno aj vodík by mohol byť podľa komisie jeden zo spôsobov, ako dekarbonizovať naše hospodárstvo a chceme nakoniec aj lepšie prepojiť energeticky napríklad E, Španielsko a Portugalsko so zvyškom Európy. Ďakujem pekne. Ďalej pán Takeli v rámci Catch a ako prvý. A ten tu ale nie je. E, pán Polus Telios, nech sa páči. Ďakujem pekne. Už niekoľko mesiacov teraz hovoríme o tom e, fonde. Počuli sme tu dnes jasné čísla a to je fajn. V Grécku viac ako 5000 e, pracujúcich e, Doplatí na to, že sa budú zatvárať rôzne zariadenia, najmä v regióne západného e, Grécka Megalopolis. A je pre nás veľmi dôležité zohľadniť aj problémy, ktoré existujú v niektorých regiónoch. Nie je to iba jeden región, ktorý by mal byť zelenší. Všetky regióny by mali e, túto novú situáciu nejakým spôsobom reflektovať a preto potrebujeme konkrétne aktivity, tak aby boli nastavené na špeciálne charakteristiky konkrétneho regiónu. Tento fond nielenže musí byť spravodlivý, spravodlivý, ale musí byť aj efektívny. A e, musíme zohľadniť e, nielen regióny, ale aj e, celú Európsku úniu, teda, takže, e, takže nejakým spôsobom prepojiť všetky tie aspekty a pozrieť sa na to, ako e, to bude celkovo fungovať. López Aguilar. Pán López Aguilar. Julie Watt Pani Julie Ward, nech sa páči. Julie Ward. Thank you, President. Ďakujem pekne. Mm, ja som z regiónu Severného Anglicka, máme tam hrdú komunitu, kde generácie mužov a chlapcov pracovali pod zemou, ehm, ťažili tam uhlie, pracovali v železiarniach, v oceliárniach, v továrniach, ehm, vyrábali lode, budovali národnú infraštruktúru, E, obchod a tak ďalej. A viem, čo sa presne stane, keď e, zrazu zrušíte celý priemysel. Bez toho, aby ste rozmýšľali nad tým, čo ten priemysel e, nahradí v postindustriálnej Británii v rámci vlády Tečerovej ľudia už nedostali nové ekvivalentné práce, ale iba nedôstojnú robotu typu eh, vkladať čipsy do balíčkov 8 hodín denne. Títo eh, ľudia, ktorí boli silní, ktorí, ktorí boli hrdí. Eh, samozrejme o toto všetko prišli, začali priberať, život sa im vytratil z očí. toto všetko by bolo možné, keby sme takýto e, fond vtedy mali, pretože keď pracujete e, a máte kvalitnú prácu, tak e, môžete mať aj dôstojnosť. Nož ale musím teraz naozaj už niečo povedať. Viete, že sme natiahli čas, viete, že, sme sa, že sa prihlásili 35 a každý druhý, koho vyvolám, tu zrazu nie je Takže naozaj len e, plýtváme časom, keď sa tu musím neustále pýtať, kto tu vôbec je a kto tu nie je. Pani Barbara Gibson je nahlásená ako nasledujúca. Kolegyňa z Reniu, ale nie je tu. Pani Susana Solis Perez. Ďakujem, pekne. Ďakujem, pán komisár, za vašu dnešnú prezentáciu. Tento fond je veľmi dôležitý, pokiaľ chceme, aby európske regióny dokázali dekarbonizáciu aj financovať. Hovoríme o 100 e, miliardách e, eur za 10 rokov a samozrejme dôležité, ako sa budú tieto fondy distribuovať. Vy, pán e, Timmermans, počas vašej prezentácie ste spomenuli aj baníkov v Asturias, v regióne Asturias, ale tak ako Castilla, León alebo Aragon, to sú presne regióny, ktoré už e, tie bane všetky zatvorili a teraz sa vlastne zatvárajú posledné teplné elektrárne, ktoré ešte od uhlia e, v Španielsku závisia. Čiže tieto e, regióny e, z hľadiska zamestnanosti e, na to doplácajú a potom dochádza k také depopulácii v daných regiónoch. Takže chceme poprosiť, aby aj tie regióny, ktoré túto prácu si už spravili, aby aj tieto boli zohľadené v tom fonde, pretože ako ste povedali, nikoho nechceme nechať bokom rokom a je veľmi dôležité, aby aj tieto, eh, teda ani tieto regióny už neprichádzali o ďalšie pracovné miesta a ďalších obyvateľov, tak ako tomu bolo doteraz. Ďakujem pekne, pán Bogdan Rančar. Tak ďakujem bardzo. Eh, szanowni Państwo. Ďakujem eh, pekne, dámy a páni. My sme nechali otvorené dvere aj jadrovej energii, aj zemnému plynu a z tohto vyplýva aj moja otázka pre komisárov, ako treba vnímať toto prechodné obdobie v prípade jadra a v prípade zemného plynu. Včera predseda investičnej banky hovoril, že nebude nejaký damoklov meč, ale pre mňa toto je dôležitá otázka. Zemný plyn nie je predsa neutrálny z hľadiska klimatického, je to zdroj energie, ktorý je e, spolahlivý a teda myslím si, že by bolo treba e, rátať aj s týmto zdrojom nejakým e, rozumným spôsobom. Pán Podenka, no, nech sa páči, ďakujem pekne. Ja som sa pozrel na tú prezentáciu, bola veľmi zaujímavá, ale chcem povedať pár vecí. Ak chceme spravodlivú tranzíciu, tak verejné služby, to je základná otázka. Vy hovoríte, že budete podporovať verejné služby, budete podporiť miestne orgány, podporovať miestne orgány, ale prečo potom rovno neškrtneme celú tú, tú austerity, to, to, tie, tie úsporné opatrenia? To by bolo podľa mňa v tejto oblasti, v tejto oblasti najlepšie. E, potom ten sociálny dumping, keď idete na ulicu, o tomto sa rozprávate s ľuďmi, tak oni vám to ako prvé hneď spomenú. E, sociálny dumping, proste aby sa e, jednoducho mm, uplatňovali už aktuálne európske pravidlá, ako ste o tom hovorili, ale podľa mňa to tým ľuďom nebude stačiť. Potom ste povedali, že budete hlavne podporovať veľké podniky, ak som tomu dobre porozumel, ale to, že budeme celé roky, dávame vám im dotácie, e, všelijaké daňové stimuly, aby zamestnávali ľudí, ale oni si potom tieto peniaze iba nechajú a idú aj tak inde. Ďakujem pekne ďalej, pán Matthew Patton. It's not here. So we are coming... Ďalej, pán Anders, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ekologický dohovor je veľkou výzvou, všetci chcú viac peňazí, ale chcem zdôrazniť, že v budúcnosti by sme mohli z ekologického dohovoru spraviť aj niečo exportné, taký e, produkt na vývoz, niečo, čo